Milí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili. Otváram dnešnú schôdzu. Ak nie sú žiadne výhrady, dnešný program je schválený. Rozhodnutia koordinátorov prijaté 26. februára sú vo vašich dokumentoch k tomuto stretnutiu, ak nie sú námietky. Budeme ich považovať za schválené. Chcem vám tiež povedať, že na vašu žiadosť sme poslali pozvanku pánovi Mariovi Sentenovi, predsedovi skupiny. aby prišiel a porozprával sa s členmi nášho výboru o rozpočte eurozóny v kontexte rokovaní o budúcom viadročnom finančnom rámci a o vlastných zdrojoch. Pretože všetci vieme, že tento viadročný finančný rámec je neoddeliteľnou súčasťou e, nových vlastných zdrojov. Chcem vám tiež pripomenúť, že výbor KONT pozval členov nášho výboru na prezentáciu špeciálnej <clears throat> správy Štovného e, e, dvora s názvom Európske fondy pre strategické investície opatrenia, preto aby e, sme dosiahli skutočný úspech. 11. marca to bude prezentované v Štrasburgu od 3 na 8 v sále LOW N13. No, dostali ste oznámenia, zápisnicu zo 7. februára. Ak nie sú námietky, budeme ju považovať za schválenú. A teraz dáme slovo nášmu kolegovi, pánovi Maňkovi, ktorý predstaví svoj návrh správy o odhadoch rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2020. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Máte slovo, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Celý rozpočet e, aj, aj Európskeho parlamentu, ale aj ďalších inštitúcií a takisto aj rozpočet komisie je založený na riadnom ukončení procesu Brexit na základe schválenej brexitovej dohody o odstúpení a takisto na základe schválenia politickej deklarácie zo strany Európskej rady z 25. novembra 2018, že Spojené kráľovstvo prispieva do rozpočtu do roku 2020. V prípade, že k takejto dohode o Brexite nedôjde, alebo ak sa Brexit neuskutoční, tak sa všetky navrhované rozpočtové prostriedky e, budú upravovať v celom rozpočtovom postupe. Chcel by, som, chcel by som vyzvihnúť jednu vec, na ktorej sme pracovali posledné dva roky. E, blížia sa voľby do Európskeho parlamentu a vlastne e, my máme v Bruseli koncept bruselského parlamentária, ktorý e, aj predsedníctvo Eh, aj, aj vlastne, vlastne mnohé diskusie navrhovali rozšíriť eh, na strediska Europe Experience, to znamená výstavné priestory aj, aj v iných krajinách. A v tomto projekte sa objavilo aj mobilné zariadenie Europe Experience, ktoré sa vlastne už, už eh, realizuje. A cieľom bolo to, že naozaj mnohí občania sa nedostanú do, do, do Bruselu a ak by sme dokázali napríklad s takýmto mobilným zariadením prísť do jednotlivých okresov, kde by, kde by e, navštívili to zariadenie školy do poludnia, po, po poludni ďalší občania a takto by to mohlo ísť po, po celej krajine, tak by sme dokázali vysvetliť o mnoho väčšiemu množstvu občanov, ako funguje Európska únia, ako funguje Európsky parlament a určite by to malo pozitívny dopad na voľby do Európskeho parlamentu a preto aj v mojej správe navrhujem, aby sme do ďalších volieb roku 2000, e, ktorý bude o ďalších 5 rokov, aby sme, aby sme e, vyvinuli maximálne úsilie a zriadili maximálny počet takýchto centier e, v jednotlivých krajinách. Samozrejme, pôjdem kapitolu po kapitole. V oblasti politiky budov Zdôrazňujem požiadavku transparentného rozhodovacieho procesu v oblasti politiky, v oblasti nehnuteľností, ktorý je založený na včasných informáciách. To je, to je naozaj veľmi dôležité. Vieme dobre, že v oblasti politiky budov bude e, veľká investícia e, budova PHS, e, kde, kde sa na konci tohto roka rozhodne, ktorá alternatíva e, sa bude realizovať. Ale či to už bude jedna alebo druhá alternatíva, tak je v každom prípade potrebné e, všetky veci pripraviť a je potrebné, aby sa naozaj aj e, vysťahovali tieto služby z týchto, z týchto, z týchto budov a na to sú samozrejme potrebné finančné náklady. Keď sme mali pred týždňom e, tu v rozpočtovom výbore piatich generálnych riaditeľov, tak nám pani Linus vysvetlila jednotlivé a zdôvodnila jednotlivé náklady na túto oblasť v správe generálneho tajomníka sú, sú čísla jednotlivé a ja si myslím, že e, je našou tiež jedno, jednou z úloh je, aby sme sa na tieto čísla pozreli a aby sme, aby sme e, hľadali e, čo najlepšie riešenia, optimálne riešenia, preto aby sa financie vynakladali čo najoptimálnejšie. A budeme riešiť na, aj na ďalšom stretnutí s tieňovými spravodajcami aj čísla, kde by sme mohli dosiahnuť určité úspory. Ja by som teraz momentálne naznačil iba také okruhy, kde, by, kde ja vidím možné úspory. Jedna taká, z takých oblastí sú práve budovy, kde e, vlastne, či už je to zariadenie, e, vybavenie týchto budov, alebo je to rôzne služby v týchto budovách, tak tradične e, v rozpočte vždy vznikli nejakým spôsobom prebytky a vlastne aj tu vidíme možnosť e, úspor niekoľko miliónov eur. Ďalšia vec je v oblasti nábytku. Aj pani Linus pred týždňom potvrdila, že aj tu môžeme dosiahnuť, dosiahnuť e, za určitých okolností úspory a ja ich samozrejme takisto budem navrhovať. Ďalej, ďalej vidím možné úspory aj pri e, contractual drivers, kde vlastne môžeme ušetriť a takisto môžeme ušetriť na cestovných nákladoch poslancov, na, na vybavení a službách pre e, kontrakt, kontraktuálnych driversov, kde, kde takisto, takisto sú určite e, rezervy. Ďalšia oblasť rezerv sú, je technické zariadenie, kde tiež môžeme ušetriť významné finančné prostriedky. Ďalšia vec je to e, parlamentná, parlamentary assistance, kde e, každý, každé obdobie pravidelne je nevyužitá obálka a aj tu sú, tu sú rezervy. E, vždy je potrebné, aby inštitúcie medzi sebou spolupracovali a to sa ukázalo aj v minulosti, že tu sme, tu sme dosiahli významné úspory a keď nám prezentovali generálni riaditeľia e, svoje výsledky, tak áno, dosiahli tejto oblasti úspory, ale aj ďalej môžeme pokračovať aj po diskusii v Bire. Pán generálny tajomník E, potvrdil, aj pán Bilan potvrdil, že aj v tejto oblasti ešte sú isté rezervy, čiže e, v mojej správe žiadam e, vlastne pána generálneho trávnika, aby sme sa pozreli na možné rezervy vo spolupráci medzi inštitúciami. Ďalej možné úspory sú v externých prekladoch, v nákladoch na reprezentáciu, v nákladoch na konferencie, takisto v nákladoch na energie, ako aj v tom, že e, medzi jednotlivými e, miestami Brusel, Štrasburg a Luxemburg e, pri cestovaní tie cestovné náklady sa dajú znížiť napríklad tým, že sa budú viacej využívať videokonferencie. V oblasti bezpečnosti budeme, budeme, v tomto, budeme roku 2020 budeme mať finálne splátky značných investícií, ktoré sa začali už v roku 2016 s tým cieľom, aby sme výrazne zvýšili bezpečnosť parlamentu a e, vlastne treba v tejto oblasti e, samozrejme ďalej pokračovať. A treba v projekte IPEX, kde sú, e, ktorý poskytuje parlamentu moderné a integrované bezpečnostné technológie, tak treba, treba v tejto, tejto oblasti takisto poznať, aby sme vedeli, aké sú všetky výdavky spojené s bezpečnosťou budov, ktoré sa e, použili od roku 2016. Čiže aj na toto vyzývam e, administráciu, aby nám tieto, tieto výdavky všetky e, zosumarizovala. Takisto je potrebné, aby sme dostali informácie vynaložené v posledných rokoch na programy pre služby pre poslancov, že boli investované do vývoja aplikácií v oblasti informačných technológií, v oblasti elektronického parlamentu, výskumu a vývoja strojového učenia a tak ďalej, ktoré boli užitočné pre nás, ale je potrebné, aby sme, aby sme mali o tom viacej informácií. Mnohí z vás vedia, milé kolegyne, kolegovia, že keď e, máme akreditovaných asistentov a sú tu posledné dve obdobia, tak niekedy im chýba niekoľko dní alebo týždňov k tomu, aby mali 10 rokov odpracovaných a, a ak to nebudú mať, tak nebudú mať e, zabezpečené sociálne dôchodkové práva. Preto v tomto ohľade opätovne zdôrazňujem e, výzvu, aby sme našli funkčné riešenie pre týchto akreditovaných asistentov. Vieme, že po ďalších voľbách niektorí z nich budú pokračovať, tak to bude v poriadku, ale tí, čo nebudú pokračovať, to budú jednotlivci, to ich bude málo. Musíme, musíme nájsť riešenie, aby im nechybalo niekoľko dní do tých desiatich, desiatich rokov. A viem, že sa to už vlastne rieši, ale treba, aby sme to samozrejme dosledovali. Chcel by som e, privítať e, rozhodnutie predsedníctva z 10. decembra 2018 e, o stážistoch a chcel by som požiadať o finalizovanie tejto diskusie v predsedníctve a o, o, s cieľom, aby, aby nadobudli tieto pravidlá platnosť 2. júla 2019, keď nastúpia e, noví, noví poslanci. A v tom zmysle, že aby odmeny stážistov, ktorí sú v poslaneckých kanceláriách, by mali, by mali e, pokrývať ich životné náklady pri najmenšom. To je veľmi dôležité dosledovať. E, to, čo nás samozrejme trápia nás mnohé veci a šetríme náklady, kde sa dá, ale takou z oblastí, kde sa peniaze vynakladajú neefektívne, je aj e, oblasť e, ústneho vysvetlenia hlasovania, kde vlastne sedia tlmočníci a prekladajú veci, ktoré sú určené iba na to, aby poslanec sa zaprezentoval na, na verejnosti. Preto z e, mojej správe žiadam generálneho tajomníka, aby nám predložil podrobnú analýzu týchto nákladov, ktoré súvisia s ústnym vysvetlením hlasovaní a chcel by som pripomenúť všetkým aj poslancom, ktorí chcú vysvetliť svoje hlasovanie, hlasovacie, hlasovanie, že majú k dispozícii aj iné alternatívy, ako napríklad písomné vysvetlenie hlasovania alebo rôzne komunikačné prostriedky. A preto v tejto oblasti takisto môžeme dosiahnuť, e, dosiahnuť úspory. Ďalej je tu oblasť e, dobrovoľného dôchodkového fondu, ktorý, e, ktorý možno v roku 2024 už nebude mať na svojom účte finančné prostriedky a preto je to potrebné riešiť a preto v mojej správe žiadam aj Európsky dvor auditorov, aby tento dobrovoľný dôchodkový fond preskúmal. Je to, je to veľmi dôležité, aby nám, aby nám poslal, poslal svoju správu. Ďalej je dôležité naozaj, aby tá spolupráca medzi inštitúciami fungovala. A tu e, sú isté rezervy aj v oblasti IT služieb, bezpečnosti, tlmočníckých, prekladateľských službách, službách vodičov a ďalších veciach. Keď bol tu pán Výland, tak povedal, že napríklad mohla by byť jedna spoločná bezpečnostná služba pre rôzne inštitúcie a ďalšie veci. Čiže je potrebné, aby, aby sme sa na to pozreli, aby sme si povedali, že akým spôsobom to budeme robiť, aby sme dosiahli ďalšie úspory. Čiže vyzývam pána generálneho tajomníka, aby zhodnotil existujúcu spoluprácu medzi inštitúciami a s cieľom určiť ďalšie možné synergie a úspory. Ja sa pamätám pred desiatimi rokmi, keď som bol spravodajcom pre rozpočet, tak tu sme e, objavili vtedy možné úspory v oblasti tlmočníckých služieb až 11 miliónov eur. S tým, že keď inštitúcie e, boli na vrchole svojich kapacitných možností, tak nehľadali voľné rezervy v iných inštitúciách a preto sme ich o to požiadali a tým, že, že tieto rezervy hľadali medzi inými inštitúciami, tak sme ušetrili finančné prostriedky a nemuseli sme platiť tieto financie externe, ale v jednom balíku rozpočtu, ktoré majú európske inštitúcie. Čiže treba sa na to opätovne pozrieť aj na, aj na iné oblasti. Ďalšou vecou je, že e, máme výbor, e, včera sme mali tiež zasadnutie výboru pre E, boj proti e, predchádzaniu obťažovaniu a e, boj proti harašmentu, kde sme výrazne pokročili, ale stávajú sa naozaj také veci, že máme také ťažké prípady, že 4 roky, ak niekto niekoho psychologicky obťažuje, tak z toho môže vzniknúť taká obrovská katastrofa, ktorá má negatívne dopady na zdravotný stav ľudí a, a je z toho obrovský problém. A keby sme tento problém od začiatku podchytili, tak by sme tomu zabránili. A preto e, my sme už zriadili e, tzv. dôverníkov, je ich šesť, ktorý menoval generálny tajomník v Lani, ale keď nastúpia noví poslanci, noví asistenti, noví stážisti, tak je veľmi dôležité, že ak sa takýto prípad nejaký stane toho psychologického obťažovania, aby keď ide ten asistent za tým dôverníkom, aby ho mohol poslať napríklad za mediátorom, ktorý môže od začiatku e, urobiť Všetko preto, aby nenastali takéto ťažké prípady. Preto v tejto oblasti žiadame, aby sme, aby sme v oblasti nákladov na mediátorov a iných odborníkov vytvorili určité finančné zdroje a aby, aby táto spolupráca sa, aby táto oblasť sa viacej profesionalizovala. Už som spomínal, ale mám to v správe, že Odporúčam využiť viacej videokonferencií a iných technológií na to, aby sme chránili jednak životné prostredie, aby sme šetrili zdroje, lebo nám rastú náklady na cestovanie zamestnancov v rámci troch rokovacích miest. E, mnohí kolegovia sa e, pamätajú, že sme sa snažili zjednodušiť celý proces e, rozpočtovej procedúry Európskeho parlamentu. Ja tu mám dokumenty, ku ktorým sme dospeli Chcel by som ich priložiť e, potom k tejto správe nejakým spôsobom a požiadať, aby keď skončí toto volebné obdobie, aby sa vytvorila nová pracovná skupina, aby v tom, kde sme my skončili, pokračovala, lebo my dokážeme tým, že zjednodušíme rozpočtovú procedúru, ušetriť financie na, na naše stretnutia, na tlmočníku a na ďalšie veci, lebo tú javnú časť, rozpočt, rozpočt, čo robíme rozpočtu, môžeme posunúť až potom po, po lete, tak ako to je v každých iných inštitúciách a nemusíme ten proces robiť celý rok v oblasti napríklad e, rozpočtu Európskeho parlamentu. Čiže mám tu modus operandi e, pri internej rozpočtovej procedúre, k ktorému sme dospeli. Chcel by som ho posunúť pre ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, aby, aby naozaj v tejto oblasti skúsili pokračovať a aby, aby dotiahli ten systém do konca, ktorý e, ušetrí e, veľké množstvo schôdzok, veľké množstvo prekladania dokumentov a súvisiacich výdavkov a, a bude to jednoduchší proces na prekladov, na tlmočníkov a na ďalších. E, pán predseda, e, to je stručne, to, je stručne e, to čo som chcel povedať a Teším sa samozrejme na diskusiu a e, verím tomu, že aj keď sme v skrátenom režime, tak dokážeme, dokážeme pripraviť dobrý rozpočet Európskeho parlamentu a následne aj Európskych inštitúcií pre rok 2020. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujeme za toto veľmi pozbudivé posolstvo. Hovorili ste o niekoľkých možných typoch úspor a nepochybujem, že Európsky parlament sa bude snažiť presadiť svoju autoritu v rozpočte a ísť príkladom v dobrej správe Európskeho parlamentu. A teraz chcem dať slovo spolu eh, tienovým spravodajcom, ktorí sú prítomní. Pán Rubik delegoval pána Fernandesa, pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Naozaj to bola komplexná správa, detailná, podrobná a vidím tam najdôležitejšie témy, ktoré boli vyrieš- riešené. Máme tu takú kvadratúru kruhu a ja som úplne e, toho názoru, že musíme ušetriť prostriedky, hlavne teda musíme sa sústrediť na naše vnútorné otázky v parlamente a nie vždy sa každá schôdza musí e, konať v takom plnom režime a to znamená, že keď sa poslanci, teda my, chceme vyjadriť, či prídeme alebo nie. A keď to urobíme včas, tak samozrejme niektoré tlmočnícke služby by sa dali ušetriť. My všetci máme skúsenosti e, so schôdzami, kde, sa, kde je plný jazykový režim, ale nehovorí sa o tých najdlhších veciach, takže, takže musíme sa na tom zhodnúť. A určite by sme mohli veľa dosiahnuť, takisto aj v oblasti tlačenia dokumentov. Takže môžeme takto, takýmto spôsobom ušetriť. Aj tu sa domnievam, že sa môžeme viac poliehať na elektronické texty. Určite by sa tam dalo veľa ušetriť. Zvyšok samozrejme je oblasťou, kde by som povedal, že v Európskom parlamente nemôžeme byť takým príkladom absolútnej sporivosti každý rok máme tu tisíce návštevníkov, ktorí potrebujú určitý servis a, a teda toto musí byť správne poskytnuté, zabezpečené personálom a to je jedna z najdôležitejších tém, je bezpečnosť na internete. Bolo by katastrofou, keby sme tam neboli, eh, nedosahovali úplne najvyššiu úroveň. Určite by to nebol dobrý znak pre Európsku úniu a tu sa teda domnievam, že úsporové možnosti sú určitým spôsobom ohraničené a musíme teda sa snažiť hlavne o to pozitívne posolstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Jatemaki delegovala pánovi, pána Depreho, možno je to teda tak? Áno, presne tak, pán predseda. A ja to využijem, aby som ospravedlnil eh, pani Atemáky, ktorá má dnes iné povinnosti. Chcel by som predovšetkým zablahoželať nášmu kolegovi pánovi Maňkovi eh, k jeho veľmi podrobnú prácu v takom veľmi krátkom čase. Je tam veľký počet bodov, kde pani Jatemaki a ja sa zhodneme, takže nechcem o nich hovoriť podrobne, chcem len zdôrazniť niekoľko z nich. návrhu tohto textu. Pokiaľ ide o to znižovanie, pán Maňka povedal niekoľko vecí, ktoré treba urobiť, niekoľko oblastí. v porovnaní s návrhom generálneho tajomníka. Naša frakcia sa domnieva, že celková suma týchto úspor, týchto savings by sa mala identifikovať. A teda navrhujeme, aby napríklad celková suma rozpočtu na rok 2020 sa nemohla návrh navýšiť v porovnaní s rokom 2019, tak ako to bolo v prípade s porovnaním rozpočtom roku 2018, lebo toto je naozaj excesívne, príliš veľké a teda e, e, náraz rozpočtu v roku 2020 nemôže byť vyšší ako z roku 2019 v porovnaní s predošlým rokom. 22-23 miliónov úspor. Takže eh, ja navrhujem, aby sme to povedali. Nie, že by sme sa nezhodli na všeobecnom princípe, ale mali by sme sa pokúsiť upresniť sumu úspor, ktoré chceme dosiahnuť. Počul som pána Maňku, že presvedčivo a s argumentami žiadal o to, aby sme mali centrum e, skúseností, európskych zážitkov. Takže vysvetlím teraz náš postoj. My v e, parlamente teda máme federálny štát, kde sú teda rozličné takéto zážitky federálnych štátov, myslím, že Bundestag Vysvetlím, vysvetlím stanovisko. Nepoznám e, teda a je to také zjednodušené, že parla, osobitné, že parlament chce mať a zastupuje všetkých občanov Európskej únie, chce mať pobočky ako parlament a toto sú európske centra, aby všetky európske inštitúcie sa zhodli, rada, komisia, parlament, aby definovali, čo je to Európska únia, pokrok, ktorý sme dosiahli, ale že parlament eh, má pobočky vo všetkých krajinách, to je naozaj také veľmi osobitné a neviem, či je tu veľká podpora. Eh, v rovnakom duchu eh, v práve, v práve generálneho tajomníka sa písalo, že je tu niekoľko diplomatických postov, ktoré sa vytvoria v niektorých krajinách. Hovorilo sa o rozličných menách, asi dvoch či troch, a súčasný e, poverenec vo Washingtone bude šéfom v Žakarte. Takže aká je táto diskus? z akej diskusii sme sa na tomto zhodli a z akého dôvodu? Máme veľvyslanectva v každej krajine EÚ. Teraz tu máme e, e vonkajšiu službu zahraničnú a teda parlament chce vytvoriť e, kancelárie neviem na čo. To je naozaj veľmi zvláštne. Musíme si položiť otázky vo vhodnosti určitých vecí a Európska únia sa e, bude reprezentovať tromi či štyrmi organizáciami, rozličnými v, v jednotlivých krajinách, to ja naozaj mám ťažkosť pochopiť tento koncept. A ja som presvedčený európsky federalista. Tiež tu máme niekoľko návrh úsporov. Pán Maňka navrhol niekoľko oblastí, kde by sme mohli eh, v príprave Eh, pred voľbami o tom diskutovať. My musíme ale pripomenúť, že v rámci správy o rozpočte parlamentu eh, je potrebné situáciu ozdravovať. Pán Maňka hovoril o financovaní budov. A takýto zber to nie je eh, zdravé. Musíme tu mať jasnosť vo financovaní budov, pretože Európs- rozpočtové položky sú nadhodnotené, nadhodnotené a e, náklady na výstavbu, náklady na prenájom. E, toto proste nie je e, vhodné. V niektorých momentoch potrebujeme väčšiu jasnosť. Tu je teda niekoľko prvkov, kde chceme začať diskutovať so spravodajcom, aby sme videli, či sa nám podarí nájsť Eh, nejakú zhodu. Ešte dva body, ku ktorým chcem zablahoželať. Je škandál, aký je tu problém akreditovanými asistentami. A z byrokratických dôvodov, pretože v niektorých prípadoch eh, títo asistenti nemohli obnoviť svoje kontrakty a stratia právo na dôchodok. Pretože im chýba mesiac do desiatich rokov. To je, aká spoločnosť, aká, mm, aká sociálna bezpečnosť je tak, toto umožňuje. Toto je škandál, je to nemysliteľné. Musíme to pripomenúť a to veľmi dôrazne. A posledný bod, chcem poďakovať pánovi Maňkovi, že hovoril o otázke dobrovoľného sporenia na dôchodok. Je to veľmi citlivý problém. Ja som tu bol pred mnohými z vás a prispieval som do tohto fondu. Ten bol vytvorený parlamentom. To parlament prijal takéto rozhodnutie vytvoriť tento fond a všetkým členom povedal, môžete e, teda profitovať v prípade, že budete mesačne prispievať. Zároveň tu budú príspevky z, Európsk- z parlamentného rozpočtu dve tretiny e, z každého e, teda e, poslanca, ktorý prispieval jednou tretinou. To bolo v stanovách, kde sa expresívne hovorilo, že získané práva budú zachované integrálne, teda v celej šírke bez limitu. A ja teda nechcem, aby sa vytváral problém z niečoho, čo je vlastne iniciatovou eh, parlamentu podľa eh, teda mm, modalít Bíra a tieto, eh, táto, tieto, tieto prísľuby sa musia dodržať. Takže toľko k tým hlavným bodom, pán predseda, a chcem zablahoželať pánovi Maňkovi. Samozrejme sme mu k dispozícii a chceme diskutovať a nájsť čo najlepšie riešenia k problémom, ktoré boli predostreté. Depré. Pán Depré. A teraz dávam slovo pánovi Omaržimu. Žimu. Zdáva tohto práva. Pán Taran by sa chcel eh, vyjadriť za zelených. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť za... Takže len som uh, tu hovorím mene v pani Helga Triper, našej tieňovej spravodajkyne, a ona ma požiadala, aby som postúpil nasledovné pripomienky, teda chceme sa poďakovať, chce sa poďakovať pánovi Maňkovi za vynikajúcu prácu, ktorá sa e, stretla s podporou zelených, e, pokiaľ ide o doplňujúcich elementov, ktoré sú v pozmeňovacích návrhoch, ktoré pripravujeme, tak pravdepodobne nájdete e, nasledovné, pokiaľ ide o funkcie pre úrady, back office, pokiaľ ide o e, e, personál. Vyslaný do Čakarty, e, pokiaľ ide o náklady v spojitosti s Európskym parlamentom, úloha DGCOM, pokiaľ ide o charakter komunikácie, respektíve predbežných dohôd, ako napríklad v prípade smernice o autorských právach. A samozrejme, otázky transparentnosti a e, netreba pripomínať, že súhlasíme so spravodajcom, že je tu priestor pre úspory a modifikácie, ako čo sa týka návrhu, ktorý je momentálne e, predmetom diskusie. A na záver, e, v mojom mene, teda môj osobný komentár, súhlasím s pánom Depre o tom, čo povedal pokiaľ ide o e, zastupovanie e, federálnych e, inštitúcií v jednotlivých regiónov v jednotlivých regiónoch, pokiaľ ide o federatívne oblasti, je to problém a samozrejme možno by sme mali byť, pristupovať k tomuto trochu striktnejšie. Po druhé, Neviem, či sa vôbec odvážim to povedať, ale nesúhlasím s pánovi Depre, pokiaľ ide o e, súkromný e, dôchodkový fond, pretože to vytvoril parlament a máte pravdu, e, že väčšina parlamentu to odhlasovala, ale na druhej strane všetci vieme, že to nebolo natoľko nebol to natoľko úprimný a dobrý návrh, e, ktorý parlament odhlasoval a obsahovalo to, zahrňalo to riziko v súkromnom dôchodkovom fonde, nebol to parlamentný dôchodkový fond, čiže keď hovorím, že e, e, to bolo predložené pred niekoľkými mesiacmi, tak ja by som podporil, aby e, poslanci, ktorí prispali do tohto fondu, aby mali nárok na e, vrátenie týchto financií, ale to riziko, to, ten zvyšok je to riziko, e, na ktoré pristúpite, keď je, sú, to súvisí so súkromným fondom v Luxemburgu. Jedného dňa všetci budeme v dôchodku, samozrejme, a možno vtedy v tom okamihu zmením názor. Merci. Ďakujem pekne. A teraz má slovo. Majú slovo teda tí z vás, kolegovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Feder. Pani Dar, ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem zablahoželať pánovi Baňkovi k jeho, návr- k jeho návrhom. Je to skutočne v súlade eh, s líniou eh, našej frakcie, ale sú tu kolegovia, ktorí môžu súhlasiť. Je to v súlade s našim, je to koniec nášho mandátu a dúfame, že sa zhodneme s ostatnými eh, skupinami. Súhlasím s pánom Depre, keď hovorí, že musíme byť konkrétnejší v správe, pokiaľ ide o čísla, ktoré chceme ušetriť v rozpočte a ako ďaleko sme schopní zájsť. zájsť. Je to súčasťou rokovaní aj v rámci našej e, skupiny. Chceme e, brániť naše stanovisko tak ako v minulosti. E, navýšenie rozpočtu, inflácia, zvýšenie e, v jednom roku v porovnaní s predošlým. Čísla nebudú až také veľk, veľmi odlišné, 3,5% viac, menej. Nevidíme tu nič výnimočné. Je tu len mierny dodatočný náraz. Pokiaľ ide o tento postup, masáž, myslím si, že je dobré, že je to rozpočtová technika, ktorá zabezpečuje, že prostriedky, ktoré sa nevy, na neminú, sa môžu zozberať a máme to napríklad v oblasti rozpočtovej po, e, politiky budov. Hoci tu máme odlišné názory, e, že máme tu prebytočné prostriedky, v niektorých okruhoch je tam viac prostriedkov ako v iných rokoch a snažíme sa e, alebo sa tu skrýva tá časť prostriedkov, ktorá sa využíva na, na budovy. Využitie e, rozpočtu na konci roka, aby sme e, e, zaplatili určité prebytky, to je v poriadku. Pokiaľ ide o návrhy, toto nie je poprvýkrát, čo sa objavujú. Vyzývame týmto smerom pri rozličných príležitostiach. Pán De preto spomínal napríklad dôchodky pre akreditovaných asistentov. Nemá význam, aby plnili všetky e, požiadavky a potom z administratívnych dôvodov, kvôli administratívnym problémom, pretože v roku 2014 boli voľby e, o jeden mesiac neskôr, tak oni nesplnia tých 10 rokov a stratia tieto práva, tieto príspevky. E, ľudia už hľadajú riešenia a nie je príliš veľa ľudí sa to dotkne, ale je dôležité, že to pán Maňka zdôraznil, aby sa na to nezabudlo. To isté platí s preplácaním našich asistentov, keď idú na misie. Chceme tú rovnakú úroveň ako pre zamestnancov, pretože výdavky sú rovnaké ako výdavky zamestnancov, ale podarilo sa nám dosiahnuť iba miernu aktualizáciu. Tento parlament vyzval, aby to bola presne tá istá úroveň a nie len nejaký update. Takže toto sa musí zdôrazniť znovu. A chápem, že teraz e, je ten najlepší čas, aby to urobiť, keď, začneme no, keď začne nový mandát. A keď prídu noví e, poslanci, môžu potom presne vedieť, aké budú nákladky a môžu prispôsobiť ich výdavky e, k týmto informáciám, ktoré budú mať k dispozícii. Aby sme nemenili pravidlá hry, musí sa to použiť v praxi, aby keď sa začne ďalší mandát, každý bol na rovnakej úrovni. Ďalší bod sú prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme pomohli obetiam obťažovania. Všetko sa musí riešiť efektívne, včasne a e, vhodným spôsobom. Pán Maňka to spomenul. Momentálne nemáme dostatok zamestnancov, e, ktorí sú dostatočne kvalifikovaní, aby tieto veci riešili. Musíme si priznať, že sa veci zlepšili a potom vysvetlenie hlasovania pán Majka navrhol zmeny ja by som bola ešte radikálnejšia a navrhla, aby sme to úplne eliminovali. Myslím si, že má úplne pravdu, keď hovorí, že v konečnom dôsledku poslanci majú dostatok prostriedkov, aby vysvetlili, prečo hlasovali tak či onak. Máme sociálne siete, parlament poskytuje audiovizuálne služby a teda podľa mňa by sme mohli značne usporiť, keby sme nemali tú hodinu a pol vysvetlení hlasovania každý deň so všetkými tými tlmočníkmi. Ehm, je to naozaj ehm, neopravnený náklad ehm, vzhľadom na jednotlivcov aj vzhľadom na celok. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem, Ajder. Teraz Jose Manuel Fernández. Eh, eh, ďakujem. Môžem eh, podporiť to, čo povedal kolega Gerard Depri. Najprv sa chcem poďakovať pánovi kolegovi Maňkovi za prácu, ktorú odviedol. Chcel by som ho aj povzbudiť, aby e, e, teda e, sa neustúpilo populizmu, tak ako to býva obvykle v predvolenom roku, respektíve e, tie pozmaňovacie návrhy, aby neboli e, nejakým spôsobom využívané v predvolebnej kampani, teda výdavky, ktoré nie sú len ilegálne, ale nie sú oprávnené. My sme sa vždy vyslovovali za rigorózny rozpočet, ale musí byť vybavený potrebnými čiastkami. Máme služby, e, ktoré majú naozaj e, dosť vysokú kvalitu a keď budeme robiť škrty, tak e, nestráca len demokracia, ale kvalita legislatívy ako taká. Ide o legislatívnu excelentnosť. Toto musí byť naďalej cieľom, ktorý budeme sledovať nerobiť e, kvalitnú legislatívu, to je tiež spojené s výraznými nákladmi, nákladmi a v podstate e, je to na škodu e, voličov. Súhlasíme s návrhom pána spravodajcu. Je logické, že máme možnosti sporenia a tam, kde je to možné, by sme to mali urobiť. Napríklad škrty v rámci aktualizácie, ktorá sa tu navrhuje, ale takisto e, e, treba vedieť, že parlament e, v rámci kategórie 5 to je viacročný finančný rámec. Pokiaľ ide o percentá, tu sa robia škrty aj v porovnaní s ostatnými inštitúciami. Vždy musíme poukazovať na to, že váha inštitúcií v európskom rozpočte, čo sa týka eh, ich práce, čo sa týka ich správy, tak toto je eh, toto zodpoveda 7% eh, výročného rozpočtu Um, Európskeho parlamentu. Často nehovoríme o týchto 7% a hovoríme o tých uh, zvyšných 93%, ktoré sú potrebné pre zlepšenie konkurencieschopnosti, pre vytváranie pracovných miest, pre podporu malých a stredných podnikov v konečnom efekte aj pre uh, súdržnosť, pre sociálnu, územnú a uh, ekonomickú kohéziu regiónov. Ale Napriek tomu je dôležité, aby parlament e, e, na všetkých úrovniach išiel dobrým príkladom. To e, platí predovšetkým pre otázku transparentnosti. Ja by som teraz nechcel hovoriť o absolútnej transparentnosti. Napriek tomu vždy čelíme potrebe teda realizovať tieto aktualizácie. Nemali by sme ísť len dobrým príkladom, ale mali by sme sa usilovať tam, kde to bude možné e, šetriť pri e, výdavkoch, e, pokiaľ ide o energetické dopady, aj tam sa snažiť o úspory, aby sme nakoniec v podstate nemuseli robiť to isté s, s, s, s menším úsilím, ale legislatívne zmeny. To musí byť e, e, náš cieľ. Ďakujem veľmi pekne, Jose Manuel. Teraz, teraz má slovo pán Ward. Uh, ja som nič nechcel hovoriť, ale naozaj e, musím vyjadriť niektoré postrehy. Už niekoľko rokov som bol kritický v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o tie druhy facilít a to financovanie, ktoré bolo e, e, umožňované členom Westminsteru, pretože v podstate to bolo možné komunikovať s nimi. Myslím si, že tu u nás máme viaceré z týchto bodov. Máme e, úroveň financovania, ktorá umožňuje poslancom, aby e, odvádzali efektívnu prácu. A myslím si tiež, že e, zachovanie tejto úrovne je mimoriadne dôležité. Tiež je to dôležité, keď si uvedomíme, že jednotlivé krajiny, jednotlivé členské štáty majú rôzne potreby, a rôzne e, volebné okrsky, čiže snažíme sa nastaviť jednotný rámec v zmysle jedna veľkosť pre všetkých. Nemáme možnosť toto urobiť, ale čo e, považujem za znepokojivé v tejto celkom rozumnej diskusii je spôsob, akým by sme mali obmedzovať spôsoby, e, prostriedky, ktoré majú ľudia, aby sa vyjadrovali v parlamente ako bežní členovia parlamentu, poslanci, nie ako predsedovia, ako hovorcovia, ľudia v rámci hierarchie, ale ľudia, ktorí e, zaznamenávajú e, svoje stanoviska a komunikujú s verejnosťou. Toto sú dve veci, ktoré sú tam veľmi dôležité a toto by, na toto by sme mali poukazovať. A po druhé, aby sme e, Mm, mm, to nekladli na lingvistov a toto e, e, je otázka, že musíme zabezpečiť, aby ľudia mohli komunikovať vo svojich rodných jazykoch a myslím si, že je to potrebné a treba zabezpečiť, že ľudia e, v týchto krajinách môžu v podstate aj počúvať e, príspevky e, parlamentu vo svojich rodných jazykoch. To je nevyhnutné pre demokratický prístup. Ak únia má fungovať, to je náš dar, že budeme poskytovať teda nemyslím si, že angličtina by mala byť povinná. Ľudia musia mať prístup e, k diskusiám a myslím si, že e, je to naozaj e, veľký problém, keď sa budeme snažiť toto nejakým spôsobom obmedzovať. Merci. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Asi nie. Chcem upozorniť kolegovia a kolegyne ešte na to, že náš e, spravodajca je aj členom predsedníctva, členom Byra. Takže Eh, sa mu chcem poďakovať, lebo asi sme sa vyhli aj katastrofe. Eh, tento rok sme mali oznámenie projektu a takisto predstavenie návrhu eh, um, na predsedníctve. Čiže oznámenie návrhu a zároveň predloženie návrhu na predsedníctve. Je to nová záležitosť a odteraz by to tak malo byť každý rok. Eh, drahý kolega Maňka, vy ste zároveň členom predsedníctva a to vám vlastne umožňuje odpovedať aj na určité otázky, napríklad tá diplomatická reprezentácia parlamentu. Osobne, z osobného pohľadu, musím pripustiť, nadvezujem na pána Depré teraz, že eh, Európe asi nikto nemôže konkurovať, pokiaľ ide o zahraničnú politiku máme zahraničnú službu a ak má mať ešte aj Európsky parlament e, svoju diplomatickú reprezentáciu, e, už musíme mať na to minimálne pripravené odpovede pre občanov, aby sme vysvetlili, aby sme obhájili takéto výdavky e, z verejných peňazí. otázkou teda je, či je to oprávnené takéto niečo aby mal parlament svoju uh, diplomatickú reprezentáciu. Takže, pán Maňka, chcete odpovedať kolegom? Ďakujem pekne, pán predseda, aj všetkým kolegom za ich pripomienky. Ja som si všetko poznačil a samozrejme verím tomu, že, že e, gro dokážeme spoločne riešiť. Chcem sa poďakovať osobitne vám, pán predseda, e, lebo vy ste aj v minulosti vyvinuli veľký tlak v spolupráci s nami aby e, sa správa, keď e, generálneho tajomníka, ktorá je predložená v Bíre, dostala aj na, hneď na rokovanie rozpočtového výboru. A teraz to bolo prvýkrát. Ja som to na Bíre pripomenul, ale vôbec som to nemusel pripomínať, lebo už pán generálny tajomník e, to mal pripravené tak, že to posiela aj na základe vášho tlaku. A myslím si, že to je, že to je tiež dobrý krok dopredu. Začnem tým, čo povedal kolega Hovard a povedali to viacerí. Vyjadrovali sa k komunikácii v parlamente vo svojich jazykoch. Áno, ja s tým samozrejme súhlasím. E, my sme mali na mysli, že chceme ušetriť na ústnych vysvetleniach hlasovania, kde si poslanci môžu povedať vo svojom jazyku, čo chcú, a to je prezentované v ich krajinách, ale, ale tam nie sú možné diskusie, tam nie je možné nič, nikto to nepočúva, nikto na to nereaguje, čiže ten jazyk e, domáci by mal stačiť. A nemusí to byť tlmočené do 24 jazykov, lebo je to zbytočne nákladné. Čiže áno, posolstvo si môže poslanec povedať, aké chce. A ja súhlasím s AIDER, ktorá chcela byť radikálnejšia, aby som to tiež zrušil, keby to bolo v mojej voci, lebo je to proste, nie, nie je to, je to zbyto, zbytočné a máme iné formy prezentácie, ale po, asi to budeme musieť robiť postupnými krokmi. Prvý krok je taký, že by sme mohli dať to vysvetlenie hlasovania na konci na konci plenárneho zasadnutia, nech tí, čo chcú, nech zostanú, nech si, nech si tieto veci vysvetlia a možno, že ich bude menej ako, ako normálnym spôsobom, ale môjim cieľom by bolo naozaj to raz ukončiť, lebo máme iné formy prezentácie a toto je naozaj forma, ktorá nie je celkom najvhodnejšia. Tak ako nebola vhodná forma taká, že sa evidujú písomné otázky na komisiu a keď sa evidujú, tak často ich poslanci používajú aj preto, že na tom získajú nejakým spôsobom body, že, že koľko otázok položili na komisiu. Lenže málo kto vie, že jedna otázka na komisiu stojí 700 eur. To bolo pred dvomi rokmi, dneska možno ešte viacej. A e, keď som to navrhol vo výbore, tak pred e, asi dvomi rokmi tento rozpočtový výbor mi odsúhlasil, že by tieto otázky na komisiu nemuseli byť evidované v nejakých štatistikách. A keby neboli evidované v štatistikách, tak by sa poslanci pýtali iba to, čo potrebujú, a nie také veci, ktoré e, robia iba kvôli tomu, aby mali za to nejaké politické body. E, nakoniec rozpočtový mi to prešlo jednomyselne, ale v pléne už potom e, sa to nejakým spôsobom stiahlo. Ale my sme medzi tým urobili množstvo opatrení takých, že od roku 2015 sa nám podarilo znižiť počet e, otázok na komisiu o 9 tisíc a to je 6,3 milióna úspor. Čiže je to pozitívum a už, sa, e, už e, vlastne, lebo sme neumožnili, aby sa ten poslanec pýtal 900 otázok za svoj mandát, lebo to, keď si to prečítate, tak sú tam tiež veľké, veľké otázky, že či to je potrebné sa pýtať veci. mnohí ste hovorili o dôchodkovom fonde. Súhlasím s tým, čo povedal pán Depré Včera bol za mnou pán Graham Watson. On e, bol tri obdobia e, poslancom v tomto dôchodkovom fonde. Má niečo cez 63 rokov. Teraz mu byro zvýšilo odchod do dôchodku o, na, na, rok, na, na 65 rokov a on bude takmer bez dôchodku a zistil to možno dva týždne predtým, ako má brať dôchodok. Čiže to, toto nie je normálne, že E, takýmto rýchlým spôsobom sa veci riešia. Ja som navrhol v Bire, že áno, tak dobre, keď riešime zdvihnutie do dôchodku, tak to riešme 5 rokov dopredu. A nie, že príde nejaká chvíľa, nie sú peniaze, tak od zajtra zdvíhame vek odchodu do dôchodku. A, a to nie je ľudské voči tým ľuďom, ktorí tam sú, že takýmto spôsobom postihneme, lebo jeho v práci poslali do dôchodku, nebude mať dôchodok a nie je to. Musíme sa správať ako, ako ľudia e, k sebe navzájom. Ďalšia vec je ramasáž, to znamená zber. Ja som tiež od začiatku, e, ako som tu, tak som tie veci e, sa snažil riešiť tak, že ak by sme o týchto úsporách vedeli skôr a zaplatili by sme skôr napríklad financie, mohli zaplatiť skôr na, na budovy, nie na konci roka, ale na začiatku roka, tak by sme ušetrili možno milión eur na úrokoch. To by bolo akože fajn. Len súhlasím aj záďar, že niekedy to nie je technicky možné, lebo to je maličké percento a my nevieme odhadnúť dopredu, že koľko tie úspory môžu byť. Ale dobré je, že ich vieme využiť na to, aby sme zaplatili efektívne veci, ktoré potrebujeme. To znamená, že keď zaplatíme e, e, financie a splátky za budovy, no tak, tak e, ušetríme si do budúcna finančné prostriedky. Ale súhlasím s tým, že keby sme to vedeli skôr, mohli sme tie peniaze použiť skôr a ušetrili by sme ešte viac na, na úrokoch. E, mnohí z vás ste hovorili o tom, že áno, potrebujeme tie čísla úspor. Súhlasím s pánom Fernandezom, že nemôžeme robiť populistické úspory, e, musíme ísť do veci naozaj reálne, preto aj ja si tie veci skúmam. Keď zistím, že sa každý rok pravidelne nejaká čiastka e, šetrí a nevyčerpá, no tak mám nejakým spôsobom argument, že ju môžem znížiť v tomto rozpočte, keď to je stále tak mám argument, ale nemôžem ísť do takých vecí, že sa páči niečo obyvateľom Európskej únie, tak pôjde, poviem, že tam budem nejakým spôsobom krátiť, ale môžem s tým spôsobiť nejaký problém. Čiže ne, ne, nejdeme do populistických krokov, ale ideme do podložených vecí a ja by som chcel na stretnutie tieňových spravodajcov, ktoré bude 14.3., predložiť konkrétne čísla. Ja už nejaké čísla mám, ale si to overujem, aby to nebolo, že to je iba od pása položené číslo, aby to bolo overené, že, že naozaj e, takéto, takéto veci môžeme ušetriť. Ale môžem povedať dnes, že to bude 8-ciferné číslo, ktoré, ktoré dokážeme určite ušetriť a nebude na tom žiadny populizmus. Pán predseda, vy ste spomenuli e, vlastne to, to e, zastúpenie federálnych inštitúcií. Samozrejme, je to E, rozhodnutie predsedníctva. To, tie zastúpenia nevytvárame všade po svete, ale iba v niektorých, niektorých oblastiach a môžeme v tom, k tomu ešte, ja samozrejme ešte si dávam dokopy podklady, môžeme k tomu ešte povedať viacej argumentov na našej schôdzi, ktorú budeme mať e, pri druhej výmene názorov 18. E, marca. Ďakujem ešte raz všetkým za, za vaše podnety. Teším sa na spoluprácu, na stretnutie s tieňovými spravodajcami a Eh, verím tomu, že sa nám podarí nájsť maximálny konsenzus, aby sme, aby sme mali jednak efektívny rozpočet a na druhej strane zase, aby sme, aby sme eh, neurobili niečo zlé, čo by mohlo zastaviť veľmi dobré veci, ktoré sú užitočné preto, aby sme, aby sme eh, ukázali, že Európsky parlament pracuje seriózne a efektívne. Ďakujem pekne a aj za všetky vaše podnety. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Dôverujeme vám, že pokiaľ ide o návrh rozpočtu, bude ten najlepší možný návrh, pretože je tu veľká, veľký dôraz na rigoróznosť, pretože my sme rozpočtový výbor a budeme bdieť nad týmto navrhneme zníženie výdavkov aby nás e, niekto nepodozrieval, že nejak nedobre využívame verejné prostriedky. Nemáme nejaké výsady, e, v súvislosti s daňami a sú to kolegovia z národných parlamentov, ktorí hlasujú o daniach a v uplatňovaní dohovorov, kde sa hovorí o disponibilite potrebných prostriedkov v európskom rozpočte. Takže musíme predložiť e, dôkaz o našej rigoroznosti, pokiaľ ide o um, využívanie verejných prostriedkov. Týmto chcem ešte poďakovať pánovi spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom a harmonogram, ktorý nás teraz čaká 13. marca je o 13. je, je termín pre vkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu rozpočtu pána Maňku. 18. marca budeme mať druhú výmenu názor, názorov, aby sme brali do úvahy komentári, pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené. 25. marca budeme mať, budeme schváľovať návrh pána Maňku. Budeme brať do úvahy aj obsah návrhov a 27. alebo 28. v pléne predložíme na hlasovanie návrh tejto správy. Quoi Takže vzhľadom na to, že je tu z doby, 13. marec je skoro zajtra a návrhy budú v angličtine, teda návrhy budú v angličtine. Je niekto proti? Tak ako pripomenul pán Howard. Nous allons maintenant entendre... Euh, Dobre, Takže teraz si vypočujeme autorov štúdie, o ktorú bol požiad, bolo požiadané tematické oddelenie. A ide o otázku, či a do akej miery princíp rodovej rovnosti je rešpektovaný pri plnenení rozpočtu únie. Je to štúdia respektíve je to, e, táto štúdia je aktualizáciou štúdie z roku 2015. Autormi e, sú Bloymeyer et Sons, doktor Firat a Sandis, Je to kolektív autorov. Je to v, e, v kontexte E, širšieho plánu pre gender mainstreaming. Tento plán bol schválený vo výbore pre rozpočet minulý rok a pani Gardia Zabal a pani Šulin sú spravodajkyňami za výbor pre rozpočet. Najskôr dostane slovo doktor Firat Čendis. Predstaví nám stručne závery e, z štúdie. Poprosím, držte sa e, Držte sa času 10 minút. Dobrý deň, e, ja som autorom e, tejto štúdie, som z Liverpoolu a som, bola som tu v roku 2015 dvakrát, aby som predložila predchádzajúce štúdie, takže e, zaznamenali sme tu určitý pokrok v otázky e, rozpočtovania e, rodovej otázky v Európskej únii Takže poprvé e, stanovovanie rozpočtu e, pre rodové otázky to neznamená, že alokácia určitých finančných prostriedkov mm, bude predmetom e, celého rozpočtu pre gender mainstreaming, pretože muži a ženy sú dotknutí verejnými výdavkami, ale očakávania sú rozličné a tá citlivosť sa netýka len rovnovej rovnosti, ale aj, aj iných hodnot, ako napríklad demokracia a z toho dôvodu medzinárodné organizácie e, vrátane OSN e, obhajujú e, toto rozpočtovanie v otázky rodovej rovnosti už niek- dosť dlhú OSN platforma eh, v roku 1995 eh, už eh, všetkým členom odporúčila rodovo citlivý prístup v Európskej únii. Myslím si, že holistická povinnosť rodovej rovnosti ktorá vyplýva z legislatívneho rámca vrátane rodového rozpočtovania. Myslím si, že tu nie je potrebná legislatívna zmena na zavedenie povinnosti pre európske inštitúcie. V roku 2015 e, sme e, preskúmali úlohu e, rodovej rovnosti v rozpočte v rokoch 2015 a 2016 v viacročnom rozpočtovom rámci a európske záväzky, pokiaľ ide o rodový mainstreaming, neboli systematické, respektíve neboli systematicky reflektované v implementácii a vo výdavkoch. My sme odporúčili komisii a parlamentu, aby e, toto riešila. E, v súčasnej štúdii sme sa zamerali na možné vylepšenie situácie v roku 2015, e, pokiaľ ide o ročný rozpočet aj v rámci nadchádzajúceho viadročného rámca. Toto vychádzalo z výskumov, ako aj s diskusiami s rôznymi DG komisie, ktoré boli zodpovedné za politické oblasti a e, takisto uznesenie Európskeho parlamentu na túto tému, nemusím to opakovať, e, rodová rovnosť bola e, prehliadaná v kontexte viacročného finančného rámca, čo je naozaj podutovania hodné, pretože naďalej sme e, vzdialení e, k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Čo sa týka nariadení, e, ktoré boli prijaté na reformu niektorých programov v kontexte nového viacročného finančného rámca, tak tu tiež nepanuje konzistentný prístup. Libe rešpektoval rodovú rovnosť ako horizontálny princíp. Tiež sme to spomenuli v predchádzajúcej správe je e, polutovania hodné, že DAFNE, e, čo bol e, úspešný program pre boj proti rodovému násiliu, teraz je spojený s viacerými politickými cieľmi, čo znamená, že bude konkurovať s inými cieľmi, aby získal financie. Vo všeobecnosti sme teda našli, sme, ne, sme nerozpeli k žiadnemu pokroku od publikácie štúdie z roku 2015 e, ešte stále tá, tento princíp radovej rovnosti nie je zakotvený v základných princípoch v rozpočte Európskej únie. Zaujímavé bolo pri týchto pohovoroch, že e, DG komisie nemajú konzistentné chápanie e, genderového rozpočtovania a ako by genderová rovnosť mala byť súčasťou jej aktivít. A toto je problém, ktorý treba riešiť. Samozrejme, našli sme aj pozitívne legislatívne záležitosti. EIGEP eh, publikovalo, publikovalo tri eh, štúdia spojené s eh, metodológiou pre eh, implementáciu eh, rodového rozpočtovania. Čiže tam je otázka, či teda nie je potrebné získať dostatok informácií, aby sú potrebné akcie v tejto oblasti, pokiaľ to bude nutné. Uznesenie parlamentu z roku 2017 na túto tému, výbor z roku 2018 teda genderový mainstreaming, poukazujú na to, že nie len výbor FEM, ale aj Európsky parlament teda tu vzniká nová koalícia medzi jednotlivými výbormi a zvyšuje sa ochota parlamentu bojovať, proti, bojovať za rodovú rovnosť. Naše odporúčania sú podobné e, ako odporúčania z roku 2015, čiže rodová rovnosť musí byť reflektovaná e, na makro, mezo a mikroúrovni. To znamená, makro to sú e, e, to je ekonomická politika, menová únia, mezoúroveň to je viacročný finančný rámec a mikroúroveň to sú výročné rozpočty, individuálne programy a politiky No, toto odporúčame, pretože e, ak rodová rovnosť e, je prehliadaná v makroekonomickej politike, tak e, je ťažké to korigovať v tých ročných rozpočtoch, teda to, čo sa prehliada na tej makroúrovni. Malo by to byť politickým cieľom vo všetkých tituloch európskeho rozpočtu. Musí to byť konzistentný prístup a všetko musí byť predmetom rodového mainstreamingu. Toto sú povinnosti, ktoré existujú už dlho vo všetkých opatreniach, e, ktoré sú financované z rozpočtu. Tie by mali obsahovať rodové ukazovatele, e, pokiaľ ide o monitorovanie a hodnotenie rozpočtu. E, potom, pokiaľ ide o hodnotenie rozpočtu, tak by sa mali prijímať spoločné konzistentné kroky Rady a parlamentu. Parlament by mal využiť všetky platformy vrátane plenárneho zasadnutia a e, konzistentne apelovať na e, rodové rozpočtovanie. Predovšetkým by sa mali viesť diskusie e, v, na plenárnych zasadnutiach, čo sa týka absolútne rozpočet, pretože komisia, parlament aj verejnosť majú príležitosť e, klásť otázky, presadzovať túto tému E, vyzývať komisiu k prevzatiu zodpovednosti a ja vyzývam členom parlamentu, aby vytvorili koalíciu e, a aby toto presadzovali v pléne. Viem, že ten rozpočet to je dlhý dokument, je tam e, množstvo problémov procedurálneho charakteru, ktoré to často obmedzujú, ale je to dôležité nielen len Eh, vo výboroch, ale aj eh, aby eh, sa to diskutovalo na plenárnom zasadnutí. Čiže toto je koniec mojej prezentácie. Merci, madame, pour... Ďakujem pani doktorka za, toto, za túto prezentáciu problémov. A teraz dostane slovo pani Eider Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať za e, všetky informácie. E, zajtra bude 8. marec, Medzinárodný deň e, žien, preto sme vlastne naplánovali túto prezentáciu aj na dnes. V posledných rokoch stále viac žien, ale aj mužov vychádzalo do ulic aby um, si to pripomenuli. 8. marec sa všade oslavuje a pripomína aj v mojej krajine a na to som hrdá. A dúfam, že zajtra to bude veľký deň. Keď sa pozrieme na výsledky štúdie, ja doslova sa odvolám na to, čo povedala prezentujúca, je málo pokrokov. A to je E, zasa o dôvod e, viac, aby sme išli zajtra opäť do ulic. A ženy, dúfam, budú e, sprevádzané aj mužmi. Je frustrujúce, keď vidíme, že od roku 2015 nenastali prakticky žiadne pokroky v tejto oblasti. Politiku rovnosti môžeme porovnať trošku s politikou boja proti klimatickým zmenám. I keď možno nesúvisia tieto politiky na prvý pohľad, ale je to tak, že e, v politike aj v rozpočtovaní sa už urobili určité pokroky, pokiaľ ide o klimatické zmeny. <clears throat> Boli rôzne klimatické medzinárodné konferencie, Parížská konferencia a tak ďalej. Ale pokiaľ ide o gender mainstreaming a gender budgeting, um, tu tieto pokroky ešte nevidíme. A to ma znepokojuje a mám taký, takmer pocit, že sme tu zablokovaní. Um, preto podľa mňa e, tá štúdia musí byť aktualizovaná, musíme čierne na bielom napísať všetky problémy, e, ktorým tu čelpi, čelíme. A musíme tam jasne napísať, že inštitúcie nie sú takmer schopné e, nejako posunúť túto tému ďalej. To je vlastne asi hlavné posolstvo tejto prezentácie. Inštitút robili rôzne štúdie pre ženy a ukázalo sa, že je to reálne, že dá sa e, rozpočtovať e, s ohľadom na rodovú rovnosť. Existuje dostatok informácií na to, aby sa to robilo. Takže možné to je. A tým sa dostávam k inej úvahe. Ja často, e, keď som sa zaoberala týmito rodovými otázkami som narážala na mm, také odpovede, že sú iné priority, sú iné väčšie problémy a vyzerá to tak, ako keby e, politika rovnosti a takisto eh, genderové rozpočtovanie, aby to ako keby to bola len taká čerešnička na torte. Ako keby iné veci boli dôležitejšie a toto len taký doplnok. <clears throat> Mm, ale nejde nám tu o takéto otázky, ide skôr o to, čo konkrétne môže robiť Európsky parlament, aké nástroje môže e, v ďalšom volebnom období využívať, aby sme dali do tejto témy nový elán, nové impulzy, aby tá rodová politika naozaj sa stala prierezovou politikou. Máme akčný plán, nejaké pokroky sa urobilo, pokiaľ ide o finančné rame, finančný ramec, ale komisia to nepovažuje za prioritu. Parlament si tu zvolil ako prioritu. Ale nejde tu ani tak o to, že by sme chceli politické odporúčania. Chceme konkrétne nástroje, ktoré sa dajú využiť. Mm, problém je aj to, že e, všetci teoreticky už toto uznávajú, existujú štúdie, to povedomie už existuje, ale často sa nedarí to potom premietnúť do reality a urobiť konkrétne pokroky. A preto by som e, chcela počuť nejaké návrhy, čo môže robiť konkrétne parlament. Štúdia mm, sa upriamuje na to, čo komisia urobila alebo neurobila, ale ja by som rada počula niečo viac aj o tom druhom aspekte. Ďakujem, pani Toma má slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vám poďakovať um, za túto štúdiu. Ďakujem za prezentáciu. Sú to veľmi užitočné informácie. Ako viete, tento parlament viackrát odhlasoval pozície uh, do viacročného finančného rámca budúceho. A v rámci toho žiadame overenie rozpočtu na základe tohto kritéria rodovej rovnosti a aktívnych politik rodovej rovnosti. <clears throat> Ako povedala Eider Gardia Zabal, potrebujeme nástroje, kontrolné nástroje a takisto aj nástroje na implementáciu. A uh, podľa tohto by sa mali naše požiadavky orientovať. My sme odhlasovali vo viacročnom finančnom rámci aj výpoveď, že keď sa bude robiť hodnotenie v polčase, v polovici obdobia, tak je potrebné vyhodnotiť aj to, ako sa odvíjal gender budgeting a v závislosti od výsledku tohto overenia budeme môcť modifikovať, <clears throat> to je vlastne zmysel povinnej revízie, budeme môcť Um, upraviť uh, budúce programy um, alebo pre rozdelenie pre budúce programy. Doteraz toto všetko, táto zásada bola skôr teoretická. Um, bolo to formulované ako cieľ, ale keď príde toto povinné vyhodnotenie v polovici obdobia, to by bol naozaj ten vhodný okamih na to, aby sa urobila eventuálne reorientácia a verifikácia. Ale treba si dobre pripraviť nástroje a tam, ako povedala Eider, zatiaľ ich nemáme. Ale to nie je úloha parlamentu, ale komisie. Je to úloha komisie, aby navrhla nástroje tohto hodnotenia a aby takisto navrhla, ako urobiť tú reorientáciu, to preorientovanie Ehm, museli by sa vlastne prepísať programy komisie, pretože nejde iba o úpravu viacročného finančného rámca. To samo nebude stačiť. Toto prvé vyhodnotenie bolo veľmi zaujímavé, ale ak chceme, aby to malo nejaký účinok, tak to nemôže ostať iba v rovine deklarácie musíme mať konkrétne nástroje v rukách na to, aby sme to vedeli presadiť a aby sme vedeli urobiť overenie. A to rýchlo. Nemôžeme každý rok, ka- každý raz robiť strategické, teoretické vyhodnotenie. Potrebujeme teda rýchle, analytické, hodnotiace nástroje, ktoré by fungovali kontinuálne. A takisto musíme mať možnosť potom aj zmeniť smerovanie politiky v závislosti od toho. Ďakujem ešte raz e, veľmi pekne za to, že sa môžeme tej, tejto téme venovať. Musíme na tom pracovať rýchlo, aby sme e, reagovali na očakávania občanov. To ďalší sa nehlási o slovo, takže chcem sa s vami podeliť o moju zmetenosť. Samozrejme, že si veľmi cením header a aj iniciatívu som vždy podporoval, ale teda ako chcete dať do rozpočtu rodovú rovnosť? A, mm, počúvam o rozličných správach a keď sa povie, že podstate to nie je dostatočne odrkadlené v rozpočte, tak ja by som vás chcel požiadať o niekoľko konkrétnych odporúčaní. Ak by ste mali vytvoriť rozpočet, čo by ste urobili preto, aby sa rešpektovala rodová rovnováha? Hlasujeme o rozpočte každý rok dbáme na rovnosť rodov, ale konkrétne, keď hovoríte, že nie je tu dostatok opatrení pre odzrkadlenie tohto princípu, tak mohli by ste nám predložiť dva, tri konkrétne návrhy, ktoré by mali byť súčasťou nášho rozpočtu. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za otázky. Všetky poukazujú na jednu a tú istú vec, čiže chcete povedať niečo konkrétnejšie, hovoriť o nástrojoch a čo parlament alebo Európske inštitúcia by mohli urobiť, aby, tento, mm, aby toto sa stalo realitou. Sú to dôležité otázky, za ktoré vám ďakujem. Najskrúte mi dovolte povedať, že to veľmi že e, rodové rozpočtovanie znie veľmi komplikovane ale znamená to, že všetci, ženy aj muži, chceme, aby si spoločnosť uvedomovala rozličné politiky. A vidíme to aj v, je, vo vašich jednotlivých skúsenostiach. Čelíte rozličným prekážkam, obmedzeniam v závislosti na tom, aká je naša individuálna pozícia, kvalifikácie a vzdelanie, prístup k práci, k politickým platformám či iným platformám, um, právomoc rozhodovať. Toto sú mnohé príklady. V podstate to začína rozvojom povedomia, a aby toto bolo súčasťou našej každodennej práce. Ja vždy sledujem e, rozpravu o európskom rozpočte a v posledných rokoch poznám mnohých z vás z týchto diskusí v roku 2019, ale aj v predošlých diskusiách sa hovorilo o otázke migrácii, bezpečnosti, o ekonomickej a menovej únii, takže e, očakávala som, že v oblasti rodov niekto položí túto otázku, ale nestalo sa to. Keď sa nad tým ale zamyslíte, tak to bola veľmi, téma veľmi spojená s rodovým aspektom. A dôkazy ukazujú, že hospodárska politika a úsporné opatrenia majú väčší vplyv na ženy ako mužov. Nie preto, že prídu o svoje o svoju prácu, pretože oni pracujú väčšinou v verejnom sektore, v sektore služieb, ale keď štát ehm, škrtne pomoc, tak sú to hlavne ženy, ktoré musia sa starať o deti, o starších, o chorých. A to znamená, že ženy majú dvojitú prácu, jednu prácu a jednu doma. Čiže chceme, aby tu bola táto rodová, toto rodové povedomenie zdôrazne, e, povedomie zdôraznené. A keď chcete špecifické e, otázky, tak je tu veľmi dobrá taká skrinka nástrojov, e, ktoré sú vodítkom pre európske inštitúcie, aby sme videli, ako implementovať rodový prístup alebo prístup citlivý k rodom v každodennej práci, v každodenných aktivitách. Toto je veľmi všeobecný návrh, ale môžeme to urobiť technickejšie a preložiť to ro do rozpočtu. Napríklad e, rozličné e, oddelenia komisie by sme mohli požiadať, aby predložili rozličné rodové indikátory členské krajiny. To robia už dlho. E, Napríklad v Rakúsku e, rodové rozpočtovanie je princípom v ústave. Máme teda takéto skúsenosti, z ktorých sa môžeme učiť, alebo napríklad v niektorých krajinách, keď sa pripravuje rozpočet, orgán, ktorý ho predkladá, musí predložiť aj analýzu rovnosti medzi mužmi a ženami. To sa teda deje. Je tu veľa skúseností, z ktorých môžeme čerpať. Napríklad môžete požiadať Európsku komisiu, aby predložila ukazovatele o tom, ako rozličné politiky, ktoré navrhujú, budú mať dopad na mužov, na ženy vo vzdelávaní, v migrácii. Toto, tieto tieto príklady som už predložila v správe. Sú aj špecifickejšie návrhy napríklad ohľadom programy DAFNE. To sú jednotlivé programy, ktoré musia e, súťažiť s ostatnými programami, kde sú teraz prekažky aj pre e, rozpočtovú transparentnosť. Čiže keď Mm, podporíme tú, toto povedomie k, a prepojíme s jednotlivými cieľmi, a, eh, a, eh, aký to bude mať vplyv na ženy, je veľa vecí, ktoré je možné urobiť, niektoré sú technickejšie, niektoré menej, ale gro je, že chceme mať rodové povedomie v našom prístupe v každodennej práci a rešpektovať tento princíp. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pex. Pán Žoltek, áno, počul som, že 8. marca je deň protestov, aby sme vyšli do ulic a ja neviem ako vo vašich krajinách, ale v Poľsku je zvykom, že je to dňom, kedy preukážeme náš rešpekt ženám, že si ich vážime a e, to je spôsob, akým to robíme v Poľsku. Možno, že v niektorých krajinách je to deň protestov. Ja mm, nie som veľmi dobrý vo feministických hnutiach, ale myslím si, že eh, nútiť všetky ženy, aby plnili úlohu mužov a muži nech no, skúsia byť ženami, tak to nepomôže ani jednej strane. Radšej mám situáciu, kedy ženy sú ženy a muži sú mužmi. Nechcem nahradiť ich funkciu. Ženy sú šťastné ženami, nechcú predstierať, že sú mužmi, ale prosím vás, nenúďte ľudí, aby, zmenili, aby vymenili si svoje úlohy, ak chcú. Zmeniť pohlavie, dobre, ale ak nie, tak nemôžeme nutiť ženy, ktoré sú spokojné, že sú ženy, aby sa pokúsili byť mužmi. Ďakujem. Chers collègues, nous allons pas Nebudeme predlžovať túto debatu. Pán Žoltek vyjadril osobný e, názor v polskom rámci. Pani Gardia Zabal. Áno, pán predseda. Ja naozaj neviem, kde mám začať. Pán Žoltek e, nemá veľmi dobré vzťahy so ženskými združeniami. Ženy nechcú nahradiť prácu mužov a naopak, pretože neexistuje niečo také ako mužská alebo ženská práca. Musíme to pochopiť, ale my chceme brániť rovnaké príležitosti pre mužov a pre ženy. Každý je slobodný rozhodnúť sa, čo chce robiť, e, čo mu sa chce v živote venovať, koľko času chce venovať e, rodine, práci a tak ďalej. To je jedna e, z našich požiadaviek a v mojej krajine 8. marca idú do, ľudia do ulic a demonstrujú a našťastie je tam čoraz viac mužov a žien. Napríklad minulý rok bol rokom s najväčšou účasťou na týchto demonstráciách eh, v toľkých mestách eh, za dlhú dobu a teda je to pozitívne a nie také niečo, ako sa to stalo v roku 11. Eh, marca 2004, keď sme mali teroristické útoky. Čiže vidíme, že čoraz viacej ľudí sa mobilizuje a v mestách, v komunitách každom prípade by som chcela mm, doporučiť pánovi Žoltekovi, aby viac komunikoval s ženskými združeniami a aby sa pozrel na ich požiadavky. Nie ide o boj medzi mužmi a ženami a naopak je to spoločný boj, kde môžeme mať rovnaké práva a príležitosti. Ďakujem pekne, pani Gresle. Ja äh, sa stýkam so ženami v mojom regióne. V našom e, združení je 14 tisíc žien. Pán Žoltek, chcem povedať asi následovné. Možno, ak vás nebavia ženské témy, možno vás budú e, zaujímať e, mužské témy. Muži žijú oveľa nezdravejšie ako ženy. Zomierajú skôr ako ženy. Mladí muži takisto skôr umierajú, majú vyššie miery nehôd. Majú um, akýsi put sa, si ubližovať, um, niči, ničiť sa. Takže možno by sa muži sami mali trošku zamyslieť, e, prečo to tak je, čo je príčinou, pretože ženy nechcú predsa zostarnúť sami. Bolo by pekné, keby aj e, muži sa to dožili takého dlhšieho veku. Sí. Ďakujem pekne, pani Toma. Stručne poprosíme. som tu. Len mi spadli dokumenty. Veľmi stručne, pán predseda, chcem povedať, že ako už povedali predrečníci, otázka sa týka rovnosti, nie toho, že by sme chceli niekomu niečo zobrať. Ja som veľmi feministicky orientovaná. Neviem, či ma vidíte ako muža, myslím si, že takto nepôsobím. Zajtra, keby som bola vo... Zajtra budem vo Varšave a budem manifestovať s feministickým hnutím Polska. Myslím, že vás tam nenájdem, to je škoda. Je to škoda pre rovnosť mužov a žien. Nie je to len otázka pre mužov, ale pre celé ľudstvo. Ďakujem. Takže Eh, máme tu oznámenie, vieme, vidíme, že je tu ešte priestor pre pokrok, ale vy ste nám dali odporúčania konkrétnejšie, eh, o ktoré vás žiadame. A ja neskrývam, že trošku mi toto chýba. Čo to znamená? rozpočet, eh, ktorý reflektuje požiadavky rovnosti medzi mužmi a ženami Nemám pocit, že v našej práci e, nám toto chýba, že neplníme túto požiadavku. Ja si myslím, že určite je tu ešte pokrok, ktorý môžeme dosiahnuť o niekoľko dní. Sa bude hlasovať v plenárke, budeme mať kandidátov na dôležité pozície, e, hlavného ekonóma, centrálnej banky. Jeden z členov výboru riešenia, riešenia problémov v bankách, eh, predsedu Európskeho bankového úradu a mm, sú tam len muži, ktorí boli navrhnutí na tieto posty. Možno treba eh, vyzvať alebo pripomenúť rade potrebu eh, dať nám zoznam, kde budú, bude rovnaký počet mužov a žien, aby sme mali globálnejšiu víziu, nie len takú obmedzenú. A možno, že za takýchto podmienok eh, by sme mali väčší počet eh, aj mužov, aj žien na rozhodujúcich postoch. Ale v ďalšej eh, správe, pretože nepochybujem, že taká bude, ak by ste nám mohli navrhnúť konkrétne opatrenia rozpočtu, ktorý bude viac v súlade s princípom rovnosti mužov a žien, čo to znamená tej prípravnej práci a teda pred hlasovaním parlamentu. Teraz dávam slovo vášmu predsedovi, ktorého ste si zvolili. Ide o správu o naliehavých e, opatreniach, ktoré sa musia prijať pri príležitosti Brexitu. Ako spravodajca vám chcem pripomenúť, že komisár Oettinger predložil návrh eh, počas eh, stretnutia 7. februára na komisia. Komisia predložila písomné odpovede na otázky rady a členov rozpočtového výboru. Chcem vysvetliť, e, e, že som e, za to, aby sme mali aby sme odsúhlasili tento návrh nariadenia, pretože je v záujme nás všetkých, aby sme sa vyhli nejakému náhlemu zastaveniu programov únie. To je tiež v záujme Spojeného kráľovstva a v záujme všetkých v Spojenom kráľovstve, príjemcov v Spojenom kráľovstve. A britský parlament by sa mal e, snažiť o dohodu o vystúpení a e, potom tento návrh nariadenia stratí svoj dôvod existencie. Sme teda e, o niekoľko dní nás budú informovať o výsledku. Ale či sa to skonkretizuje, nevieme. Musíme počítať so všetkými možnosťami. Pokiaľ ide o harmonogram, Hlasovanie vo výbore sa uskutoční len vtedy, keď Ruský parlament dostane oficiálne oslovenie zo strany rady a momentálne tomu tak nie je. Ak sa to nestane, ak britský parlament schváli dohodu o vystúpení, pretože postup sa zastaví. Ak ale na druhej strane britský parlament sa rozhodne, že požiada o krátke predlženie článku 50 zmluvy, Možno, že je to krátke predlženie, alebo možno dlhšie predlženie. Ak sa táto žiadosť e, akceptuje zo strany Európskej rady, tak e, potom e, táto žiadosť sa oznámi pravdepodobne až v júni a teda ďalšia legislatíva bude riešiť túto otázku. Chcem dať slovo koordinátorom politických skupín, dve minúty každému ak súhlasia a komukoľvek z, našej, z nášho výboru, ktorý by sa chcel vyjadriť na túto tému. Sú. Pán Fernández, ste pripravení predložiť nám na váš názor? Áno, má výhrady pani Kardia Zabal. Myslím si, že pán Fernández so mnou bude súhlasiť, že my súhlasíme s týmto postupom. Nevieme, čo sa stane, že rada nám neoznámila svoj návrh a že váš spravodajca má veľa dobrých úmyslov a bude súčasťou toho najužitočnejšieho hnutia v záujme Európskej únie a Neviem, či ešte niečo iné môžeme k tomu povedať. Vaša podpora a dôvera spravodajcovi spravodajcu hlboko dojíma. Dúfam, že to bude tak isto aj pre eurozónu. Alors, Takže uzavriem to a tým, že vám budem informovať, že e, termín na pozmeňujúce návrhy je 11. marec o 16, 11. marec o 16. a tí, ktorí chcú, aby Európsky parlament e, nedal pozitívny, pozitívne stanovisko, môžu, nemôžu teda môžu predložiť pozmeňujúce návrhy, stačí, bude, keď budete hlasovať proti návrhu uznesenia. Teraz prejdeme k, k ďalším pilotným projektom a prípravným projektom. A aby som to povedal úplne jednoznačne, dám slovo Danielovi Viotovi, spravodajcovi pre rozpočet 2019 a potom Monike Holmajer, našej spravodajkyni pre rozpočet na rok 2020. Pán Vioty. Ďakujem, pán predseda. Počas rozpočtového postupu 2019 bolo <clears throat> k týmto prípravným a pilotným projektom predložených 344 pozmeňovacích návrhov a to dokazuje, ako e, prípravné akcie a pilotné projekty sú dôležité, pretože tieto projekty umožňujú, to chcem pripomenúť všetkým, e, otestovanie nových e, politík, ktoré potom sa môžu zmeniť na e, celé programy, ktoré budú reagovať na nové výzvy politiky. E, rozpočet obsahoval 75 takýchto pilotných projektov a prípravných akcií. Bol to kompromis ktorý bol dosiahnutý v Európskom parlamente medzi e, stranami a takisto tam bolo predbežné hodnotenie komisie. Pre pilotné projekty bolo v roku 2019 vyhradených 40 miliónov eur. E, to je maximálna hranica podľa nariadenia, finančného nariadenia. A pokiaľ ide o prípravné akcie, 74,93 milióna eur bolo E, bolo vyhradených a 25 miliónov ešte pre akcie v oblasti obrany. E, sú to výskumné akcie, ktoré už prebiehajú. takmer sa dostaneme až k hornej hranici k stropu 100 miliónov podľa e, nariadenia o rozpočtovom riadení v, dnes diskutujeme o rozpočte na rok 2019. Komisia nás ale informuje, že dva projekty budú pokryté e, právnym základom e, existujúcich projektov Carbon Farming a Investing in Sustainable e, Peace v jednom regióne Kolumbie. V ostatných projektoch komisia ešte skúma možnosti Space Traffic Management a druhý projekt eh, posilnenie spotrebiteľských organizácií v Európskej únie. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Takže eh, cesta pre tieto pilotné projekty a prípravné akcie v roku 2019 je otvorená. A teraz návrh pre rok 2020 Monika Holmajer. Vypracovali sme tento dokument z e, Daniel, pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie pre e, postup 2020. E, Sú tu dve lehoty pre zaslanie pozmeňovacích návrhov. Predbežné hodnotenie prvé kolo sa uskutoční 1. apríla poludne 12 hodín a druhé kolo 11. júl e, o 17. hodine. Na čo sú potrebné tieto dve kola? To súvisí e, e, s legislatívnym obdobím, pretože od júla nastúpia kolegovia, ktorí budú musieť mať možnosť, ak budú chcieť ešte navrhnúť niečo dodatočné. Takže aj keby sa rovno nič neudialo, tak je to potrebné poskytnúť túto možnosť. Eh, členovia súčasného parlamentu, súčasného volebného obdobia sa môžu zapojiť len do, do prvého kola a noví členovia E, tomu zodpovedajúc e, do druhého kola. Nebolo by dobre, keby e, pôvodní členovia, ktorí už boli zvolení, ktorí budú znovu zvolení, by ešte sa museli vlastne opakovane skúsiť niečo v druhom kole, pretože by dostali zlé hodnotenie. Čiže nemôžete navrhnúť ten istý projekt dvoma menami. Bolo by zmysluplné, keby už od začiatku sme mali zmysluplný návrh, pretože inak by sme vzhľadom na množstvo pilotných projektov už e, sa v tom nezorientovali, čiže v tomto zmysle by bolo zmysluplné, keby všetci, čo sú v súčasnosti poslancami parlamentu, mali e, na zreteli 8. apríl a dovtedy by zvážili, či majú záujem navrhnúť pilotný projekt alebo prípravnú akciu. Potom v súlade s pravidlami zasielania, zaslania e, rozpočtových zmien iba e, e, riadni členovia a zástupcovia môžu predkladať návrhy rozpočtu, iní členovia môžu predkladať rozpočtu návrhy, tak ako je to aj v iných prípadoch, ak minimálne jeden autor je E, riadnym členom alebo zástupcom člena výboru, aby sme mali prehľad o tom, čo e, my ako členovia rozpočtu, čo nás čaká, pretože zo správ, správy Danieli, Danielu a Siegfrida. E, na základe toho sme zaznamenali skúsenosti, že niekedy sú predložené návrhy, ktoré v podstate e, nijak nesúvisia s našim e, výborom a potom je trošku ťažké s tým zaobchádzať. Preto v súhľade s predchodcami som teda sa, sme sa dohodli na tejto možnosti, takže nemal by tam byť strop, jeden návrh môže byť e, predložený iba raz na preskúmanie a nie opakovanie a tie návrhy e, podľa možností by mali byť zaslané v angličtine, respektíve e, v úradných jazykoch v nemčine alebo francúzštine. To by komisii výrazne zjednodušilo primerane a včas zareagovať, pretože inak e, na základe času na preklad e, často nebudú potom môcť byť dodržané termíny. To nemá byť obmedzenie jazykového režimu, alebo že by sme s tým nesúhlasili, ale bohužiaľ je to len určité časovo zdôvodnené obmedzenie, ktoré by bolo spôsobené prekladom, čiže je to v podstate také odporúčanie. Návrhy sú predložené e, e, na základe štandardizovaných formulárov. Prosím, využite tieto formuláre a už vopred e, sme teda pokiaľ ide o zaradenie A, B, zatriedenie A, B, jedine, že by sme dospeli k záveru, že komisia by nezohľadnila prioritu parlamentu v takom prípade by sme samozrejme prijali aj iný návrh a e, máme tu oblasti konkurencieschopnosť, inovácia, veda, vzdelávanie, ako aj otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti. Toto budú opakovane ťažiskové body, ktoré spoločne s rozvojovou e, e, pomocou a susedskou pomocou, toto budú naše hlavné body, čiže toto budú tie ťažiska všetky návrhy, ktoré budú predložené na preskúmanie v apríli a v júli, tak v auguste a septembri e, budú predložené pre návrh rozpočtového plánu. Prosím, nezabudnite na to, aby e, sa to neskomplikovalo. Takže v tomto zmysle som sa pokúsila e, ešte raz vysvetliť pravidlá ešte aj v tomto výbore a samozrejme som vďačná za prípadné otázky z vašej strany. Ďakujem. Správa pre poslancov, ktorí sú dnes v rozpočtovom výbore, je jasná aj pre kolegov z Európskeho parlamentu. Návrhy musia byť predložené do 8. apríla a júlova, e, júlová plenárka neslúži na dobehnutie nedokončených záležitostí. Júlová plenárka e, bude už po voľbách, čiže bude to prvé zasadnutie nového parlamentu. E, tieňový spravodajca alebo tieňový spravodajcovia, ktorí sa chcú vyjadriť, nech sa páči, máte teraz možnosť. Nikto sa nehlási. Chce sa niekto z e, iných kolegov vyjadriť? Nech sa páči, máte teraz možnosť. E, pani Vioty a pán Holmajer e, všetko vysvetlili absolútne jasne. Možno pán Urel by mohol vyjadriť, e, ako to vníma komisia. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem sa poďakovať pánovi Viotimu a pani Holmajer za prezentáciu ktorú plne podporujeme a súhlasíme s ňou. Obsah predbežnej správy komisie, tu aj predstavil pán Vioty stručne, ukazuje, že zavedený postup funguje dobre. Veľká väčšina pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré boli vybrané a odhlasované v rámci rozpočtu, sa implementuje ako sme plánovali. A toto, za toto vďačíme do veľkej miery predbežnej e, práci, ktorá spočívala v, vo vyhodnotení komisie a potom e, všeobecný spravodajca takisto preskúmal toto hodnotenie. No a výsledkom toho je naozaj vynikajúca implementácia podľa môjho názoru. Tento rok je e, zvláštny tým, že príde druhé kolo hodnotení na žiadosť komisie e, v priebehu leta. Ubezpečujem vás, e, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, že to budeme čo najrychlejšie, najefektívnejšie riešiť. Musíte samozrejme pochopiť, že to bude letné obdobie. Nebude jednoduché ehm, pracovať so všetkými kolegami, nebudú všetci prítomní stále v úrade, ale napriek tomu sa budeme snažiť vám potom čo najrychlejšie predstaviť hodnotenie. A čím rýchlejšie dostaneme druhé kolo návrhov od parlamentu, tým viac času nám ostane na prácu. Nepochybujem o tom, že s pani Holmajer sa nám bude vynikajúco spolupracovať, tak ako to bolo eh, s pánom Viotým, minulý rok. Tešíme sa e, veľmi na túto spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem, pán Urel. Týmto môžeme uzavrieť tento bod. A pokiaľ ide o hlasovanie, plánuje sa na 12.00. Od 12.00 budeme hlasovať a preto si urobíme teraz krátku prestavočku, aby všetci kolegovia, ktorí tu ešte nie sú, mohli prísť do sály pozastavujem rokovanie. Chers collègues, la séance est reprise. Nous allons maintenant soumettre ehm, Teraz predkladáme na hlasovanie kompromisy a pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o e, správu Moniky Holmajer, generálnej e, spravodajkyne pre rozpočet pre rok 2020 General Guidelines. Prosím, urobíme test, či nám funguje elektronické hlasovanie. Vložte kartičky do zariadení. Otváram hlasovanie. No. Je, Sme teda pripravení. Otváram hlasovanie. Niektorí nehlasovali. Koniec hlasovania. Amendement de compromis. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 2. Kompromisný návrh za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 3. Kompromisný pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromisný pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 26. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 27. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronickým hlasovaním. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu 27. Scrutin est ouvert. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 18 hlasov proti, 14 za. Kompromisný návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromisný e, návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromisný návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Pozmeňovací návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 19 proti za, 11 za 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 49. Po, pozmeňovací návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromis 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. <clears throat> Kompromis, pardon, 61, pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Pozmeňovací návrh 66, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Kompromisný návrh 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Pozmeňovací návrh 71 s oddeleným hlasovaním. Prvá časť. Nie, prepačte, Prvá časť je pokrytá. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Myslím si, že je to zamietnuté. 73 s hlasovaním o druhej časti. V druhej časti 73, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Kompromisný návrh 21, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 79 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Skontrolujeme elektronicky. Prvej časti 79. Končím hlasovanie. Hlasovanie po častiach. <clears throat> Takže bol zamietnutý, teraz aj tá druhá časť odpadáva. Kompromis číslo 15, kto je za, proti, zdržal sa, schválený 16 za, proti, zdržal sa, schválený 87, kto je za, proti, zdržal sa, nie je to celkom jasné, overíme to elektronicky k 87. Končím hlasovanie. Zamietnutý 17 hlasmi poči 15, 88, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že bol zamietnutý. 91, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa, schválený. 99, najskôr prvá časť, 99 za, proti, zdržal sa, Skontrolujeme elektronicky. Prvá časť 99. Končím hlasovanie. Schválený 17 hlasmi za, 16 proti. Druhá časť za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme elektronicky. Druhá časť 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 17 hlasov za, 16 proti. 101 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 102 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 103 za, proti, zdržal sa, schválený. 104 za, proti, zdržal sa, schválený. 105 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 106 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 107, ten nám vypadáva, 108, za, proti, zdržal sa, zamietnutý, Kompromis 18 za, proti, zdržal sa, schválený. 114 za, proti, zdržal sa, schválený. 1 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 2 za, proti, zdrž, zdržal sa, kontrol elektrický, dvojku, otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 17 za 16 proti. 3 za proti. Zdržal sa. Skontrolujeme elektronicky, čiže kontrolujeme trojku. Končím hlasovanie. Zamietnutý 19 eh, hlasmi proti, 14 za, 5 za proti, zdržal sa schválený 6 za, proti, zdržal sa schválený 7 za, proti, zdržal sa schválený celý text. Menovite konč, otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválený 24 hlasov za, 7 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. La parole est maintenant teraz dávam slovo eh, spravodajkyni eh, spravodajcovi za rozpočet 2019, Daniel Vioty. Má slovo, pokiaľ ide o transfery eh, k oddielu 3 rozpočtu 2019. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Máme tu e, tri žiadosti o zrušenia 80 e, miliónov viazané e, rozpočtové prostriedky 2019. E, e, turecký, e, turecký nástroj, potom tu máme Jemen, 7 miliónov osôb je v núdzovej situácii, chýbajú im potraviny v celej krajine sa zhoršuje situácia a preto navrhujem hlasovať za. Potom druhá žiadosť, číslo 3 2019, 50 miliónov eur záväzkov z rezervy pre núdzovú e, pomoc, e, podpora pre Venezuelu, kde ľudia e, sú v stále horšej situácii. Číslo 4 2019, 30 miliónov záväzky 24 miliónov eur v platbách pre e, fond e, pre Južný Sudán. 7 miliónov osôb, utečencov e, sa nachádza v Etiópii a v Južnom Sudáne. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur général. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz dám hlasovať elektronicky a možno pán Urel ešte chce niečo doplniť? Nie, pán predseda, myslím si, že pán spravodajca bol, hovoril veľmi jasne. Chcem im poďakovať za jeho odporúčania a hlasovať za tieto tri návrhy, ktoré podľa mňa eh, môžu eh, poskytnúť takú nutnú pomoc nad rámec pomoci, ktorá bola už eh, poskytnutá v týchto troch krízach. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže budeme hlasovať elektronicky 02. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 22 hlasmi. Jeden sa zdržal. K 03. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené 23 hlasmi, jeden sa zdržal. 04. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 24 4 hlasmi, jeden sa zdržal pán spravodajca. Máme tu aj zmeny k tabulkám komisie. Komisia chce použiť článok 53 finančného nariadenia, aby zmenila 130 postov AST permanentných na posty SC 16. A AST postov chcú takisto Eh, dať na eh, plány pre výskum a technologický rozvoj a pre priame akcie a 16 postov AST na SC posty pre eh, plány pre výskum technologickej, technologického rozvoja pre priama akcie. Ide o, o úspory a urýchlenia v roku 2018 tieto požiadavky e, splňajú e, požiadavky článku 53 finančného nariadenia. Netýka sa to e, postov na úrovni AD 16, 15 až 14 a týka sa to menej ako 10 postov, ktoré boli schvalované v pláne zriadenia. Ale napriek tomu si môžeme klásť otázku, prečo robí komisia takúto dôležitú zmenu teraz a prečo nebol e, minulý rok v druhom e, návrhu rozpočtu napríklad poslaný opravný list? Ďakujem. Takže chcete odpovedať na túto otázku všeobecnom spravodajcu? Prečo takéto dôležité zmeny niekoľko týždňov pred hlasovaním o rozpočte? Áno, ďakujem pán predseda, ďakujem spravodajcovi za túto otázku. Mm, bol by som rád, keby som to plne chápal. Toto je ale otázka načasovania. V podstate sme si uvedomili potrebu tejto zmeny potom, ako sa hlasovalo o rozpočte a to teda vysvetľuje, prečo sme museli e, postupovať takýmto spôsobom, ako je to v rámci 53 e, finančného nariadenia. Beriem ale na vedomie komentár spravodajcu, že by bolo vhodnejšie v budúcnosti urobiť to formou opravného listu. Takže je to posledný krát, naozaj historická chvíľa Ak nie sú žiadne námietky, chce sa niekto vyjadriť? Nikto. Ak nie sú námietky, tak e, budeme považovať túto zmenu za schválenú. Pán Rubik nemá návrhy, pokiaľ ide o prevody, ani k politike nehnuteľností. A teda tým sme skončili s hlasovaním. Teraz eh, budeme hlasať, eh, zasadať in kamera za zatvorenými dverami a tí, ktorí nemajú byť, eh, nemôžu zostať, poprosím, aby sa rozlúčili a opustili sálu. Ďakujeme za vašu účasť a prajeme príjemný víkend.